Good afternoon to you all. Želám vám všetkým príjemné popoludnie. Ešte raz vám želám všetkým príjemné popoludne, dámy a páni. Chcem vás všetkých vrelo privítať na schôdzi výboru pre rozpočet 14. E, októbra. Prvým bodom programu je schvalovanie programu ak e, proti nemu nie sú žiadne výhrady, tak považujem tento návrh programu schôdze za schválený. Ďakujem. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, tak mám len jednu vec. Rozhodnutie koordinátorov z 13. septembra možno nájsť v spise k schôdzi. Ak ani k tomu nie sú žiadne e, výhrady, tak, ju, tak, ho, e, tak toto rozhodnutie považujem za schválené. Po tretie, schválenie zápisní zo schôdzi 24. septembra, schôdze 24. septembra. Ak nebudú e, vznesené žiadne výhrady, tak sa považujú za schválené, teda považuje táto zápisnica za schválenú. Ďakujem. Týmto e, pristúpime ku hlasovaniu. Prvá e, vec, rozpočet na rok 2020 Možno e, skúsime najprv otestovať hlasovacie zariadenia. Otváram hlasovanie teraz. Zahlasujte prosím v skúšovnom hlasovaní. Zahlasoval každý. Končím hlasovanie. A toto bolo, bol len pokus, alebo teda skúška. A teraz by sme eh, prikročili k nášmu hlasovaciemu zoznamu. V prvom rade eh, budeme hlasovať s dvíhaním rúk. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, ehm, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 1, kto je za, ehm, kto je proti, kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh 13, kto je za? 13, hovorí predseda, 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 39 eh, <laughs> za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 47 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 50, pardon, 54 za, proti, proti, nikto, dobre, schválený. Zdržali sa, prepáčte. Pozmeňovací návrh 55 E, proti, teda za, hovorí predseda, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 57 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňovací návrh 58 za, proti, zdržali sa schválený Pozmeňovací návrh 59 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 69 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 10 za. Zdržali proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 75 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 77, kto je za, to je proti, tak to, to je proti, proti, pardon, opravuje sa predseda. Proti. kto sa zdržal. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 79 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 82 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Chcete overiť? Dobre, fajn, overíme. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Zahlasoval každý. Končím hlasovanie. Hm, hm, tak prepačte, ospravedlňujem sa, hovorí predseda. Dobre, ospravedlňujem sa. Takže... Takže je to... Návrh 82 je schválený. Pozmeňovací návrh 83, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 84, časť 1 kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Čas 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie v druhej časti. Každý zahlasoval. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Zamietnutá druhá časť. Pozmeňovací návrh 85. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. Kto je za? Pra. <laughs> Proti, ale sa zdržal, tak nech zahlasuje. Predseda hovorí, to už mám automatické, končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 89, kto je za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 11, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 98. E, e, Kto je za? Proti? Mali by sme to asi overiť. E, otváram hlasovanie. Každý zahlasoval. Končím hlasovanie. schválený. Kompromis 12 e, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 106, kto je za, proti, sa zdržal, schválený. Kompromis 14, kto je za, Proti. Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 112 a 113 spolu. Kto je za? Sto dvanáctka, spolu, pretože sú identické. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh AFET 17 za, proti zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh AFET 19 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 115 Lagos za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 116 za, Proti. Kto sa zdržal? Schválený. 118 za. Proti. Kto sa zdržal? To by sme mali overiť elektronicky. Vyhlasujem hlasovanie za otvorené. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. schválený. Pozmeňovací návrh AFKO 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh 121. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh 122, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňovací návrh 127 za, proti, zdržali sa schválený, 128 za, proti, kto sa zdržal, schválený 129, za, proti, overíme. Vyhlasujem hlasovanie za otvorené. Zahlasoval každý. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 130. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Sto tridsaťdva. Tento bol stiahnutý na poslednú chvíľu. Prechádzame na 133 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 134 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Citácie 1, to je za, proti, kto sa zdržal, schválený, 2 za, proti, kto sa zdržal, overíme, otváram hlasovanie. Každý zahlasoval, končím hlasovanie. Schválený. Citácia 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. A prejdeme k konečnému hlasovaniu. Toto bude menovité hlasovanie. Otváram ho teraz. Zahlasoval každý. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pani Holmajer a pani Gardia Zabal Rubial samozrejme tiež. Um, záverečné poznámky. Rozpočtový trialóg je naplánovaný na 16. október a 7. november. Rozprava a schvalovanie v pléne stanoviska parlamentu sa bude konať budúci týždeň v Štrasburgu, konkrétne 23. oktobra a prvé zmierovacie stretnutie je naplánované na 4. novembra o 17.00 v parlamente Teraz prejdeme na bod 5 nášho programu. Práve sme dostali návrh nariadenia rady týkajúci sa tohto bodu 5. Ide o záležitosť, ktorú schválila rada dnes a zároveň bola táto vec zaslaná poslankyňam a poslancom. Boli tam proti návrhu komisie zapracované drobné zmeny, ktoré nie sú nejaké zásadné. Preto navrhujem, aby sme pristúpili ku hlasovaniu, aby sa plénu mohlo venovať e, e, opatreniam týkajúcim sa Brexitu a príprave nasledujúcej schôdze. Budeme hlasovať elektronicky. Kto je za? <laughs> Hovorí predseda. Aha, prepačte, ospravedlňujem sa. Takže menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Zahlasoval každý. Ďakujem, končím hlasovanie. Táto vec je schválená. Teraz prejdeme na bod 6, transfery v oddeli 3. Tu by som navrhol pánovi Howarthovi, aby bod po bode, máme 3 body, dek 16, dek 17 a dek 19, o týchto veciach pohovoril. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokračuje pán Howard. Máme pred sebou dnes tri veci. DEK 16, 17 a 19. 18 sa podela nevieme kam, to sa môžeme nadomňovať. DEK 16 je asi najvýznamnejšia vec, kde o globálny transfer a mm, vracia sa nám to v tomto čase v roku každý rok. Transfery majú rozpočtové dopady pardon, nemajú rozpočet dopady ani nezvyšujú, ani, ani neznižujú. E, rozpočet na rok 2019, tento transfer presúva rozpočtové prostriedky z rozpočtovej linky na roky 2020 až 2026, tam, kde je to potrebné, z dôvodov, ktoré sme popísali v materiáli. Ide o linky na Connecting Europe Facility, Galileo, EGNOS, Erasmus+, a tak ďalej, kde implementácia e, napreduje rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo a Eh, je to kompenzované zníženiami v, v piatich rozpočtových linkách, kde eh, implementácia je pomalšia, tam ide o viacero rozpočtových liniek, ale osobitne eh, program európskej obrany Euro HCP a niektoré časti Horizontu 2020, ako aj um, veci, ktoré sú na strane 5 v dokumente, ktoré je veľmi dôležité. Tam je zhrnutie transferov e, vo výške vyše 1 miliardy eur. E, tam e, je to samozrejme veľká čiastka, ale predstavuje to len relatívne malý, malú zmenu 0,73 oprávnených rozpočtových prostriedkov na rok 2019. Globálny transfer na rok 2019 je väčší než v uplynulých rokoch tohto viacročného finančného rámca, lebo iste viete, že sa blížime ku koncu tohto MFF a preto mm, sa aj e, tieto platby zvyšujú. V dvoch oblastiach je však vhodné požiadať e, komisiu o určité pripomienky a e, prvá vec sa týka všeobecnej záležitosti a toho, či tieto presuny platieb majú nejaké dopady z hľadiska rozpočtu na rok 2020. Poďalšie, oblasť eh, Európskeho programu pre priemysel. Toto je vec, kde si možno pamätáte, že rozpočtové orgány boli žiadané, aby sprístupnili prostriedky, aby tento program sa mohol rozbehnúť na začiatku roku 2019, čo sme urobili, avšak na strane 4 správy ehm, nebola podpísaná žiadna väčšia e, zásadná dohoda v roku 2019, čo znamená, že tento program sa posúva na rok 2020. Komisiu by sme chceli poprosiť, aby sa k tomu vyjadrila a prípadne dala nejaké um, ubezpečenia, že tento um, program sa bude e, využívať, že sa tie prostriedky budú čerpať. Ja očakávam, že budeme môcť odporučiť schválenie tohto globálneho transferu. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sú nejaké ďalšie žiadosti o slovo k tejto záležitosti. Ak nie, tak si myslím, že by sme mohli pokračovať. E, Aha, prepáčte, komisia možno by sa mohla vyjadriť. Tak komisia, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za podporu, ktorú vyjadril k tomuto dôležitému transferu. E, spravodajca mal dve otázky. Jednu všeobecnú k dopadu tohto transferu na e, mieru platieb na 2020 z globálneho pohľadu prijatie tohto transferu by nemalo mať dopad na globálnu úroveň platieb na rok 2020, keďže je to neutrálne v roku 2019 a globálne to bude neutrálne v roku 2020. Vďaka tomuto transferu samozrejme tu budeme mať lepšiu implementáciu v roku 2019 nebudeme tu mať e, nižšiu implementáciu v priamom e, manažmente, e, čom by tak bolo. A tak budeme môcť nejaké prostriedky presunúť do zdieľaného manažmentu a takže budeme tu mať trošku väčší transfer do roku 2020, ale z globálneho pohľadu táto operácia by mala byť neutrálna, takže nie je eh, potreba eh, začať revidovať globálnu úroveň platieb, ako eh, to navrhuje komisia vo svojom návrhu rozpočtu. Pokiaľ ide o tie špecifické otázky spojené s európskym obramom pre obranný priemysel, toto je dvojročný program, ktorý bol prijatý 19. marca tohto roka. 19 eh, víziev bolo eh, následne zverejnených. Ich lehota eh, vypršala koncom augusta tohto roka, ale keďže tento nový program je taký komplexný, potenciálni žiadatelia podporení členskými štátmi žiadali o predloženie tejto lehoty do 20. septembra tohto roka čo znemožňuje komisii e, zhodnotiť návrhy, podpísať zmluvy a e, zahajiť prvé platby pred koncom tohto roka. Preto e, teraz predpokladáme, že dôjde k prefinancovaniu v druhom štvrť roku roku 2020 aby sme sa vyhli opakovaniu sa tejto situácie v roku 2020, komisia chce zverejniť svoje najbližšie výzvy už v januári roku 2020, aby prvé platby k tým výzvam v roku 2020 mohli e, začať e, E, sa vlastne vyplácať v treťom štvrť roku, roku 2020. Dúfam, že e, tým som zodpovedal spravodajcové otázky. Chcel by sa niekto vyjadriť alebo e, komentovať to, čo tu zasnil pán predseda, takže navrhujem, aby sme prijali tento transfer. Dobre, Začneme teda hlasovať. V prvom rade hlasujeme oddelenie k DEK 16, 17 a 19. akokoľvek chcete, pán predseda, môžem predstaviť aj tie ostatné dva. Budeme hlasovať o tejto časti DEC 16, takže kto je za prijatie transferu? Hlasovanie je ukončené. Prepačte, začneme znova. Ehm, pomýlil som si spôsoby hlasovania. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté, pán Howard. Pán predseda DEC 17 eh, eh, žiada o posilnenie Európskeho nástroja pre susedstvo 50,7 eh, miliónmi eur na platby, čo by umožnilo posilniť operácie riadenia hraníc v Maroku a v Líbii Išlo by tu o 6 rozpočtových línií, e, línií z makrofinančnej e, pomoci a pozorovateľských e, misií volieb. Myslím, že by sme boli vďační za viac informácií z úst komisie k podrobnostiam k týmto transferom, lebo tie sú dosť strohé Mm, takže bol, boli by sme vďační komisii za bližšie podrobnosti. No a potom pokiaľ ide o e, pripravenosť e, na e, nejaké prírodné katastrofy, bolo by dobré, keby takéto návrhy boli lepšie pripravené, tak aby Eh, sme eh, v budúcnosti mohli teda postupovať eh, lepšie, ale ja odporúčam celkovo, aby sme tieto transfery prijali. Komisia má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o povahu aktivít, ktoré budú posilnené, chcem v prvom rade pripomenúť, že tých 50,7 posilnenia Eh, týchto záväzok bude predstavovať príspevok eh, eh, teraz severoafrickému oknu Trastovému fondu EÚ pre Afriku. Komisia E, teda bude teraz špecifickejšia k tomu, čo presne budeme e, financovať týmito prostriedkami do Severoafrického trastového fondu v prvom rade. V Maroku ide o aktivity riadenia hraníc. V Líbii ide o posilnenie ochranu e, zraniteľných utečencov, ktorí sa nachádzajú v krajine vrátanie e, e, hľadania alternatív pre e, zadržiavanie. Takisto v Líbii pôjde o stabilizačné opatrenia pomocou dodatočných zdrojov, podpory zraniteľnej populácie a takisto podpory miestnych samozpráv. Dobre, ďakujem. Chceli by sa vyjadriť niektorí členovia. Ak nie, tak Hlasovanie otváram týmto. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Pán Howard. chcel by ste nám predstaviť DEC 19. Pán predseda, potom ešte ide o požiadavku e, transferu 530 e, tisíc eur, e, pokrytie o platby aj záväzky z poštovej linie Európskej chemickej agentúry do Európskej agentúry pre železnice, kde treba e, vykryť náklady na personál, vyplýva to z nesprávnej kalkulácie. E, žiaľ Bohu, k nej došlo. A my odporúčame prijatie tejto žiadosti. Chcel by sa niekto z členov výboru vyjadriť k tomuto ak nie, tak otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Bod 7 našho dnešného programu e, transfery e, roku 2019, ostatné oddiely. Nech sa páči pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Máme e, tu e, presun týkajúce sa SVČ a e, Európsky dvor auditorov. Takže najprv k ESVČ. Tento transfer prostriedkov súvisí s úlohami ESVČ Ide o 2,302 milióna eur na posilnenie opatrení, pokiaľ ide o personál, budovy, zasadnutia, konferencie, kongresy a jazykové služby. Ide o transfer vyplývajúci z úspor Nie je tu teda žiadny eh, doplnok. No a potom, pokiaľ ide o Európsky dvor auditorov, tam tam ide o 6, 16 eh, eh, tisíc súvisiacich s auditovými aktivitami Potom ide o ďalší transfer VAB 14, kde ide o 4000 eur. V súvislosti tiež s posilnením systémov auditu Inspiring More Sustainability. A potom e, tu ide ešte o e, transfer VAB 15, kde ide e, teda o bod 2720, jeho posilnenie, dokumentácia, knižničné a archívne služby majú týmto získať 10 000 eur. Ide tu o e, úspory e, z línie 2102. Potom e, ďalej ide o rozpočtovú linku 2120 Eh, nábytok. Eh, tu ide o transfer eh, vo výške 30 tisíc eur. Je to teda VAB 16. Prostriedky majú plynúť z úspor v bode 2300, teda vybavenie kancelárií. Ja navrhujem schválenie týchto transferov. Celkovo teda ide o 5 transferov. Ja teda odporúčam eh, všetky prijať. Chcel by sa niekto z kolegov vyjadriť? Ak nie, transfer týmto príjmame, respektíve všetky transfery, ktoré prezentoval pán Fernández. Ďakujem, blahoželám. Bod 8. Politika v súvislosti s budovami. E, tu nie sú e, žiadne e, obsahy. Týmto by sme teda ukončili časť spojenú s hlasovaním dnes. Prejdeme ďalej k bodu 9 nášho programu. Politika v súvislosti s budovami. Oblast nehnuteľnosti opäť e, tu nemáme žiadne body na programe. Bod 10 sa týka dohody o partnerstve v odvetvi udržateľného e, rybolovu medzi EÚ a Gambiou. Táto téma sa týka stanoviska e, výboru BAČ pre gestorský výbor pre rybolov. Ide o súhlas s nariadením rady, vychádzajúc z legislatívneho návrhu komisie a pokrývajúc bilaterálnu dohodu medzi EÚ a tretimi krajinami, v tomto prípade Gambiou v oblasti udržateľného rybolovu, vrátanie protokolu, ktorý e, sa týka aj finančných príspevkov z rozpočtu EÚ. Spravodajcom je pán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 Dobrý deň. Ide k obnove dohody o partnerstve odvetí udržateľného rybarstva medzi EÚ a Gambiou. A takisto ide aj o vykonávací protokol tejto dohody. E, Európska komisia e, mala, bola poverená radou vyjednávať o e, tejto dohode. Prosím vás o rešpekt voči pánovi Šastelovi Tieto rokovania eh, sa skončili, eh, sa začali v eh, oktobri 2018. Ide tu o dohodu o partnerstve odvetví udržateľného rybastva. Ide o obdobie šiestich rokov, teda až do roku 2024. Takýto nový, takáto nová dohoda bude E, mať za cieľ aktualizovať e, platné dohody. Ide tu o vytvorenie strategického partnerstva medzi EÚ a Gambiou v oblasti rybolovu. Ide o protokol, e, ktorý si dáva za cieľ posilniť našu spoluprácu, zúžiť spoluprácu medzi EÚ a Gambiou, aby sme podporovali politiku udržateľného rybolovu, zodpovednú, zodpovedné Eh, exporty. A za týmto účelom vychádzame z, eh, z výskumu v tejto oblasti. Ide teda o prístup, eh, z ktorého majú prínos obe strany, pretože podmienky vlastne riadia aj podporu EÚ e pre Gambiu, pre celú túto oblasť a takisto aj otázky e, e, riešiace rybolov. Ide teda o 3,3 milióny eur podpory pre e, toto obdobie. E, budeme takisto platiť e, za prístup k e, zdrojom rybným a Takisto chceme aj podporovať realizáciu sektorálnej e, e, politiky, e, rybolovu v Gambii, čím chceme posilniť kapacitu Gambie, aby vyvinula politiku trateľného rybárstva zohľadňujúc pritom e, určité parametre. Čo treba zdôrazniť je, že e, táto dohoda zohľadňuje ciele únie v oblasti rešpektovania demokratických princípov ľudských práv, článku 9 e, dohody z Kotonu. Navrhujem teda nášmu výboru, aby sme prijali túto dohodu, aby sme teda odporúčali parlamentu podporiť túto dohodu partnerstva o odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambiou ako, e, nový, e, ako aj nový e, vykonávací protokol. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Chcel by sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu stanoviska. Ak nie, tak len doplním že v takomto prípade bez nelegislatívneho e, uznesenia gestorského výboru e, je možné iba prijatie alebo zamietnutie odporúčania, to znamená e, žiadne skutočné pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie by sa malo konať 6. novembra Týmto by sme uzavreli bod 10, bod 11, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii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 e também deveremos, portanto, mobilizar o montante que aqui referi. Muito obrigado. Thank you. Mr. Uzakovs. Yeah, <clears throat> uh, Mr. President, it seems like a very challenging project in general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 Pár sekúnd si oddychneme. Pani Holmajer zmizla, snad sa zjaví. We have reached uh, point 12 in the agenda on the... Sme pri bode 12 nášho programu Fond Solidarity a teraz dávam slovo pani Holmajer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tu ide o mobilizáciu Ide o mobilizáciu Prepačte, bola som na zlej strane. Ja som si myslela, že ide o globalizáciu. Takže teraz ide o fond Solidarity. Budem hovoriť teda z hlavy. Komisia predložila stanovisko k tomu, ako by sme tento fond Solidarity Európskej únie mohli Eh, uplatniť. Tu ide o zálohové platby. Momentálne to predstavuje 10 či by to bolo mm, naozaj napomocné, ak by sme tieto zálohové platby zvýšili. O tom sa momentálne diskutuje. No a tento fond Solidarity by mohol byť využi- viacej využívaný. Keď by som mala byť úprimná, Musím povedať, že aj tá komplikovanosť tých žiadostí tu prispieva k tomu, že to niekedy nebýva dostatočne využité. E, takže neviem, teda tá zálohová platba by mala byť 10 najvyššia 30 miliónov eur a 500 miliónov eur tento fond nesmie prekročiť. Z doterajších údajov z tých 32 e, e, návrhov sa týkalo e, viacero návrhov na zvýšenie 11 nižších sum a celková suma predstavuje 40 miliónov, čiže to je len zlomok teoreticky toho, čo máme k dispozícii a preto naša požiadavka na komisiu, aby preskúmala, či súčasný systém zálohových platieb je primeraný a aké konkrétne prekážky majú členské štáty pri používaní, využívaní tohto fondu. Ja v mojom regióne som sa venovala e, takejto žiadosti, keď sme mali e, povodne a musím povedať, aby som to slušne povedala, je to veľmi komplikované. Aby som to povedala ako môj ministerský predseda, no to si radšej zaplatím sám, ako keby som sa mal pustiť do tej byrokracii. Takže trošku sme potom aj, o, o trošku sme požiadali, ale pokiaľ ide o tú, tú námahu, ktorú musí tá krajina vynaložiť, tak tá platba v tom pomere nie je to hodná. Takže preto by som chcela požiadať komisiu, aby preskúmala, či sa tieto postupy nedajú zjednodušiť, či tieto zjednodušené zálohové platby toto celé nezjednodušia, pretože keď máme takú hroznú vec ako povodeň, tak vtedy to pochopíme, čo to znamená a a um, tá pravdepodobnosť je uh, relatívne nízka, aj tá pravdepodobnosť povodne nie je taká dramatická. Ja by som len chcela vedieť, ako to komisia hodnotí a či tá možnosť by tu bola uh, toto trošku zjednodušiť, aby to bolo trošku menej komplikované. Ďakujem pekne. Chce sa k tomu ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak sa obrátime na komisiu. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pani Holmeier tu predložila naozaj zásadnú otázku. Tu budem musieť ja prediskutovať s DJ Rigio, pretože e, to je veľmi komplikované teraz zhodnotiť, ako funguje celý tento systém. Takže odpoveď vám poskytnem písomne po skutočnej konzultácii. If it's okay with you... Dobre, takže ak by ste s tým súhlasili, pani Holmajer, ja len pripomeniem, že pozmeňovacie návrhy sa budú poddávať do oktobra 20, 22. oktobra a hlasovať sa bude o tom 21. novembra. Ďakujem veľmi pekne. Bod 13. Výmena názorov o politike Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľnosti za um, ako si ste spomínate, eh, v septembri, 24. septembra sme diskutovali s komisiou k tejto politike um, v oblasti nehnuteľnosti. Tiež sme diskutovali o, našom, o našej vlastnej budove a preto by som e, rád privítal dvoch podpredsedov, ktorí majú na starosti oblasť nehnuteľnosti. ale zatiaľ tu ešte nie sú, takže opäť chvíľočku, dúfam, že to bude len chvíľočka, počkáme. So the latest information is that the... Najnovšia informácia je, že pán Vele príde a ale ešte pán Wieland a pán Pedro Silva Pereira by mali prísť. Takže navrhujem, prichádza práve niekto. Dobre. Are you ready, Mr. Vela? I'm ready. Okay, then uh, we start with uh, Mr. Vela. Dobre, takže začne pán Vele. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Pán podpredseda je ešte uviaznutý v zápche, takže preto ma pán predseda požiadal o slovo, čo rád urobím. Ide tu o politiku v oblasti nehnuteľnosti na základe správy, ktorú sme predložili ku koncu predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Boli tu v roku 2010 bola vydaná prvá mm, stratégia k budovám. Vtedy sme sa e, zamerali na to, aby sme zabezpečili dostatok kancelárií pre parlament a aj za posledné legislatívne obdobie sme rozšírili plochy kancelárií. V roku 2016 sme prevzali budovu, ktorá je síce prenajatá, ale aj sekretariáty, výbory a vedecká služba sa po intenzívnej e, renovácii tam mohli nasťahovať, je tam, tesná, e, je tam tisíc miest, potom bol otvorený dom európskej e, európskej kultúry, potom v roku 2017 európskej, európskych dejín, potom v roku 2017 e, budova Martens a potom ďalej budova, ktorá e, je nedaleko budovy Európskeho parlamentu a do konca tohto roka, koncom tohto roka začneme sťahovať sa do budovy Arno v Luxembursku tam pôjde samotné generálne riaditeľstvo a ďalšie generálne riaditeľstva. Pred letom sa tam budú stiahovať takže 70 tohto tohto stavebného projektu. Tá prvá fáza výstavby v Luxembursku bude ukončená. Všetky tieto plánované budovy boli schválené v rozpočte, teda neprekročili rozpočet, sú plne financované, teda to znamená, že buď sú už zaplatené, alebo máme na to dostatok prostriedkov, ktoré v priebehu roka umožnia tieto platby zaplatiť. Na základe týchto aktivít a na základe tejto stratégie pre budovy z roku 2010 a v roku 2018 bola potom schválená nová stratégia pre budovy, ktorá si stanovila nové e, stanoviska a tam bolo jasne stanovené, že poskytovanie ďalších kancelárskych priestorov už nie je cieľom stratégie pre budovy, pretože naše ciele sme dosiahli a začiatkom tohto legislatívneho obdobia už bolo umožnené Bruseli poskytnúť poslancom každému eh, jednu kanceláriu plus dvom asistentom aj v Štrasburgu. To znamená, že máme jednu kanceláriu pre poslanca plus jednu kanceláriu pre eh, asistentov a to znamená, že hm, tam sme sa zriekli z eh, 300 kancelárií v administratívne a takto majú poslanci každý svoju kanceláriu. Potom na základe tej stratégie v roku 2018 boli naformulované nové priority a tieto nové priority sa zameriavajú predovšetkým na renováciu Momentálne sme už majiteľmi značného množstva budov, ktoré predstavujú viac ako milión metrov štvorcových a to znamená, že 3 mm, budov ročne sa musia renovovať. Keď teda tu máme takúto povinnosť, znamená to samozrejme aj, že Európsky parlament sa musí e, tejto legislatívy pridržiavať. To znamená, že v cykle 33 rokov sa logickým spôsobom všetky naše budovy, ktoré sú v našom vlastníctve, obnovia a k tomuto máme aj indikatívny časový harmonogram, v ktorom roku ktorá budova by sa mala renovovať. Druhá priorita je rozšírenie takzvaného, takzvaného skúsenosti Európa. To je taký mini parlament, ktorý tu už máme v Bruseli aj v Luxembursku. A potom tretia priorita je e, možnosti trialógu, pretože momentálne tieto, keď sme tieto budovy stavali, ešte trialógy sa nekonali alebo nie v takomto e, rozsahu. A to znamená, že väčšina výborov teraz pri legislatíve rokuje s radou, diskutuje tieto legislatívne návrhy Čiže toto sú tie tri nové priority. Pokiaľ ide o renováciu, ten prvý veľký projekt je budova Špa, Henry Spák. E, tuto ešte v minulom e, legislatívnom období sme mali výberové konanie na architekta a toto by predsedníctvu malo umožniť v lete 2020 na základe alternatívnych návrhov dospieť k rozhodnutiu akým spôsobom bude prebiehať táto renovácia. Tuto sme e, zaviedli mnohé analýzy, teda spustili sme viaceré analýzy aj e, to výberové konanie na architekta sa zaklada na dvoch možnostiach a síce obsiahla renovácia alebo rekonštrukcia a v tomto výberovom konaní dbáme o to, aby sme mali predložené návrhy na obe možnosti, aby predsedníctvo mohlo sa potom rozhodnúť pre to či ono tam, kde budú tie najlepšie predložené návrhy. Integrované musia byť aj oblasť protokolu, bezpečnosti, takže tam budú aj zariadenia, miestnosti na trialog, čo je pri tomto výberovom konaní tiež veľmi dôležité. Potom Experience Europe, teda ten malý parlament, tu už máme medzičasom 7, ktoré už fungujú alebo v nasledujúcich týždňoch budú spustené. Brusel, Štrásburg, Kodaň, Helsinki, Ljubljana, Berlín a Tallinn. Sedem ďalších sa plánuje Luxembursko, Paríž, Rím, Dublin, Štokholm, Varšava, Praha. E, takže možno predpokladať, že v polovici členských štátov podľa aktuálneho plánovania do konca tohto legislatívneho obdobia budeme mať takéto priestory. E, predsedníctvo sa na viezdovom rokovaní intenzívne týmto zaoberalo. Tento koncept podporujeme a zvažujeme zvažujeme aj ďalšie možnosti. Pokiaľ ide o tie miestnosti na trialógy, to by mali byť priestory, kde by malo byť 60 až 80 miest. Tam ide predovšetkým teda o miestnosti, kde bude možnosť minimálne pre 6 jazykov na tlmočenie. Takže toľko naše priority, e, e, skúsenosť Európa, renovácia a miestnosti pre trialógy dialog, o tom sa plán, to sa plánuje a toto budeme sledovať aj v nasledujúcom legislatívnom období a určite to bude aj ťažisko našich diskusí tu v parlamente. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi Silva Pereira. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Musím povedať, že je pre mňa dnes veľkým potešením tu medzi vami byť. Mm, mám síce funkciu podpredsedu pre budovy, ale mám aj iné povinnosti. Pán Vilem je tým hlavným zodpovedným. Každopádne sa veľmi teším na našu diskusiu a plodnú spoluprácu. My sme tu dnes samozrejme na to, aby sme hovorili o pracovnom materiáli pre rok 2009, o politike v oblasti nehnuteľnosti Európskeho parlamentu a ja poskytnem nejaké základné informácie k tejto problematike a pokúsim sa e, povedať pár slov aj o právnom základe nášho vzťahu, pretože som si vedomý toho, že pre mnohých eh, poslancov je táto záležitosť nová. Eh, keďže ste noví poslanci Európskeho parlamentu, a preto chcem priblížiť, kde sa momentálne nachádzame a to po tom už veľmi vyčerpávajúcom vysvetlení nášho generálneho tajomníka. Teda Základným elementom stratégie nehnuteľnosti Európskeho parlamentu je rozhodnutie, ktoré, ktoré bolo schválené v roku 1992, že Európsky parlament sa má zameriavať na kúpu vlastných nehnuteľností skôr než prenájom. A v súčasnosti Európsky parlament vlastní zhruba 80 budov, e, ktoré využíva Samozrejme, mm, to vidíme ako pozitívny vývoj, e, pričom bolo možné takýmto spôsobom usporiť prostriedky, ktoré by inak išli na prenajmy, ale, ale takáto stratégia vyžaduje dlhodobé plánovanie z hľadiska inovácie, obnovy budov a aj údržby. Takže v roku 2010 e, bola stanovená, bola schválená prvá stredno a dlhodobá stratégia nehnuteľností, ktorá v roku 2018 bola nahradená novou strategickou novým strategickým materiálom, ktorý skúmal horizont za rokom 2019. Podľa priorít, ktoré boli schválené v tom čase, tým pádom boli relevantné v tom čase, sme chceli, aby e, nehnuteľnosti zodpovedali vývoju v, z hľadiska požadovaných schôdzí. To znamená, išlo o to, aby boli e, priestory miestnosti e, sály prispôsobené princípom trialógu, ďalej, aby zodpovedali priestory potrebám našich styčných kancelárií a zároveň aby budovy parlamentu zodpovedali určitým eh, zvýšeným požiadavkám na bezpečnosť a požiadavkám na prepojenosť. Eh, Jedným z našich, eh, jedno z našich základných víziev je ehm, práve zabezpečenie. Do, došlo však k zlepšeniu napríklad pracovných podmienok tak poslanky a poslancov, ako aj zamestnancov parlamentu, tým, že je v dispozícii viac kancelárskych priestorov jednému poslancovi. Máme tiež zavedenú modernejšiu formu zariadenia kancelárií. A tiež e, sme výrazne modernizovali zariadenie, teda e, kancelársky nábytok, Podarilo sa tiež dosiahnuť eh, skvalitnenie oddychových priestorov pre poslankyň a poslancov a reštaura- tu v Bruseli a reštauráciu, re, reštaurácie v Štrásburgu. Eh, na základe rozhodnutia z roku 2013 eh, máme nové priestory, ktoré už nabehli a sú k dispozícii. Charles, budova Charles Kant A ako som povedal, máme priestory pre styčné kancelárie a e, snažíme sa informovať o týchto pozitívach. A potom je tu pre otázka renovácie našich budov v Luxemburgu, osobitne komplexu Konrad Adenauer. Máme pred sebou tiež určité výzvy, e, renovácia budovy Despak, je jednou z takýchto víziev budúcnosť starej budovy Adenauer, ktorá pravdepodobne nebude potrebná, alebo teda minimálne nie na to použitie, ktoré, ktorému slúžila v minulosti. E, ďalej, návštevnícke priestory, tam renovácia vstupuje do druhej fázy a otázka internalizácie správy zdrojov, teda údržby budov, toto je tiež jedna z vízie Vo všeobecnosti tiež chceme, aby budovy boli ekologickejšie. Toto chceme dosiahnuť vďaka ambicioznejším cieľom. E, k, tomu, akým spôsobom spolupracujeme, by som chcel povedať, že správa nehnuteľností eh, je založená na finančnom nariadení a v zmysle tohto finančného nariadenia každá inštitúcia únie eh, dá k dispozícii pracovný materiál politike nehnuteľností príslušnému orgánu, ktorý má spravovať eh, finančnú stránku. Takže toto je práve tá politika nehnuteľnosti na rok 2019, ktorá bola schovaná, schvalovaná za predchádzajúceho byra. A e, v zmysle tohto finančného nariadenia tiež pre akúkoľvek nehnuteľnosť alebo projekt, e, e, ktorý môže mať výrazné rozpočtové dopady, musí byť Európsky parlament aj rada informovaná čo najskôr. To znamená, že pri niektorých projektoch je potrebné rozpočtový orgán len notifikovať, to nazývame tzv. postup včasnej informácie a ak je to potrebné, tak e, sa pôjde tiež postupom schváleň, schvalovania. To znamená, niektoré projekty, ktoré vyžadujú túto včasné informovanie, tie sú obvykle prezentované prac- e, Európskom parlamentu prostredníctvom takéhoto pracovného materiálu o politike nehnuteľnosti, ale môžu byť predkladané aj výboru pre rozpočet na inom základe. Teda je tu ten postup predbežného súhlasu, ktorý vyžaduje, e, ktoré je vyžadované v prípade, že, sa, že je potrebné konkrétne rozhodnutie v konkrétnom projekte. A teraz e, k roku pracovného materiálu na 2019 e, tu bolo poskytnuté to včasné informovanie a to osobitne ohľadom styčných kancelárií Európskeho parlamentu, kde sú poskytované informácie o činnostiach prebiehajúcich v Prahe, Štokholme, Varšave. Teda tejto kancelárie, tam prebiehajú činnosti, dochádza k uplatňovaniu našich európskych skúseností a tiež Renovácia a reštaurácia pre poslanky a poslancov tu v Bruseli je takýmto projektom, ktorý e, je zásadnou rekonštrukciou. Na jednej strane sa zníži kapacita reštaurácie, na druhej strane sa um, táto renovácia prispieje k skultúrneniu reštaurácie, takisto v tu budove Astrid Link dojde k renovácii baru. Takže toto máte všetko v správe. E, čiže teším sa na spoluprácu. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Výland už je na ceste, to je správa, ktorú som práve dostal, ale navrhujem, aby sme pokračovali v práci. Takže veľa, veľmi rád teraz dám slovo stálemu spravodajcovi pre politiku v oblasti nehnuteľností, v tomto prípade dámu, pani Keller. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu generálnomu tajomníkovi, pánovi Klausovi Velemu, aj pánovi podpredsedovi, pánovi Silva Pereira za to, že nám pripomenuli kontext ehm, budovy, alebo teda politiky v oblasti nehnuteľnosti, budov, v ktorých pracujeme, kde pracujú poslanci aj zamestnanci a všetci ich asistenti a zamestnanci politických skupín, vy ste nám teda pripomenuli pozadie, ale ja si myslím, že je dôležité všetko vnímať v dôležitom kontexte. Ehm, máme tu dokument, ktorý ste nám poslali a tam popisujete tie základné elementy a ja musím povedať, že to nie je veľmi jednoduché vyčítať z toho, aký je momentálny stav každej budovy. Čiže pán Vela, keď ste spomenuli um, budovu Despák. No, nie je to budova PHS, on mal meno, ten človek, čiže Paul Despák, to je jeho meno a tá budova sa volá podľa neho. Uh, no a ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, možno je príliš skoro v rámci nášho volebného obdobia, ale ja mám pocit, že tu ako si chýbajú informácie o budove Paul Henry spák. To je veľmi zásadná vec. Ďalej, vážený pán generálny tajomník, pripomenuli ste eh, nám, eh, že sa bude konať výzva na predkladanie ponúk, eh, architektonická súťaž a otázka je, či budeme renovovať alebo kompletne pre, budovu, ale E, skôr si kladiem otázku, či by sme nemali fungovať na nejaké báze včasného varovania, aby sme sa vedeli vyjadriť k takýmto návrhom a vyjadriť sa principiálne k tomu, či napríklad harmonogram bude priateľný a či hlavné rysy návrhov budú, e, e, budú schodné teda pri rozhodovaní o miere rekonštrukcie by sme mali mať k dispozícii hlavné informačné e, prvky. Tu hovoríme o niekoľkých stovkách miliónov eur, takže myslím, že je dôležité, aby tieto informácie boli šírené. A teraz, keď sa pozriem na Luxemburg, tak ste nám pripomenuli, že tam tiež sú naplánované pomerne rozsiahle rekon- činnosti rekonštrukcie na budovách komplexu Adenauer, v tomto prípade Adenauer 2. A e, ja spolu s kolegami by som chcela poznať aspoň približný odhad nákladov na tento projekt a tiež e, výhľad, e, nejaký harmonogram, pretože nás veľmi zaujíma, kedy sa očakáva dokončenie. A tretia vec, teda sídla naše inštitúcie Brusel, Luxemburg a Štrásburg. Nevidím tu nejaké návrhy o, e, na to, o, v tom smere, aby sme, aspoň teda ako som ja vyrozumela, e, na nejaké pre reorganizáciu priestorov pre administratívne služby. Nemá, neviem, či na toto máte nejaký návrh, lebo ja som vyrozumel, že sa tu plánuje nejaký open office, teda otvorené priestory kancelárske. A treba si povedať, že my máme vyčlenenú, vyčlenený na politiku budov e, rozpočet o výške 3%. A v princípe my musíme e, pamätať aj na údržbu budov, takže e, ako, to, ako aký na to, budú mať na to dopad naše aktivity v Štrásburgu z hľadiska nehnuteľnosti. No a ďalej chcem povedať, že um, by sme mali šíriť parlamentné skúsenosti medzi staršími a mladšími Máte tu e, veľa informácií, ale bolo to možno troška rýchlo podané, keby sme mohli dostať teda viac informácií o projektoch a analýzach, ako to prebiehalo v minulosti, aby sme sa vedeli zorientovať a teda aj tí noví poslanci by sa vedeli zorientovať. Keď sa navrhuje e, napríklad rozhodnutia, alebo keď sa navrhujú rôzne riešenia, o ktorých my máme diskutovať, tak je veľmi dôležité poskytnúť e, dôkladné informácie, pretože to je myslím, veľmi dôležitá vec, ako, ako šíriť európske presvedčenie alebo ako podporiť Európu medzi občanmi. Teda toľko k tým základným pripomienkam. Odpustite mi, ak už e, veci, ktoré ste prezentovali, e, ste už hovorili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prišiel pán Výhľad. A pán Výlan teda prišiel, hovorí predseda. Ja by som mu teraz tiež dal priestor, ale poprosím vás, pán Výlan, maximálne 8 minút. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Ich bitte um Nachsicht. Ähm. Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím o strpenie äh, s týmto meškaním. Chcem sa pozrieť trošku do minulosti a Zabera sa politikou Európskeho e, parlamentu. Keď sa bolo treba rozhodnúť, boli sme skôr za to, aby sme sa stali vlastníkmi, nie prenajímali. Ukázalo sa, že je to úspešný e, prístup. E, to po prvé. Po druhé, táto sporná internalizácia služieb, šoferských služieb sa tiež ukázala ako veľmi úspešnou Mali by sme sa e, snažiť, aby sa to skonsolidovalo a spornou bola aj otázka e, nábytku. A povedal by som, že aj tu sa začína čertať e, vlastne úspech, úspech aj keď ešte určité nezrovnalosti uh, tu vystávajú aj teda vo vzťahu s rozpočtom, plánovanou renováciou a s tým, že vychádzame, že už nebudeme mať britských kolegov, takže tieto rámcové podmienky sú tu spojené ešte s určitými otáznikmi. Napriek tomu to boli veľmi zdráhavé komentáre. A ja e, si myslím, že teda tie pilotné e, jazdy e, s kolegami z predsedníctva a e, s radou kvestorov e, E, tiež poukazujú na e, nové zaujímavé cesty, e, ktoré by sme mali v budúcnosti si osvojiť. Najväčšia výzva pre nás, ktorá pred nami stojí teraz, tu predstavuje budova PHS. Generálny tajomník na to poukázal. Zredukovali sme to momentálne na dve varianty ja by som chcel každého kolegu vo výbore pre rozpočet vyzvať, pokiaľ nie je informovaný, hlavne pokiaľ ide o nových kolegov, aby e, kontaktovali e, pani Linus e, z generálneho riaditeľstva pre budovy, pokiaľ ide o rizika a problémy, ktoré máme s budovou PHS, aby si to prípadne naštudovali v knižnici na verejnom zasadnutí sú, mm, sú to témy, ktorým sa nedá venovať. V každom prípade nemôžem súhlasiť s ničím, kde nebude e, vlastne ošetrená stránka bezpečnosti. Trvalo a jednoznačne. Pokiaľ ide o komisiu, pani Keller už e, spomenula Experience Europe. Ja som e, priateľom tohto e, projektu, ale bol by som rád, keby sme sa tu pohli ďalej. Nový modus vivendi s komisiou by tu bol veľmi vítaný. Dobré začiatky sme tu zahájili s komisárom Oettingerom, ale dezignovaný komisár Hahn, ešte s ním musíme určitú cestu prejsť. Máme tu Paríž, Dublin, z rôznych e, dôvodov sa tam nenarábalo so zdrojmi tak, ako by sme si to boli želali. Pokiaľ ide o e, využívanie plôch, rozhodnutie, či kúpiť, či E, prenajímať e, podiely nákladov. E, tam musíme spoluprácu s komisiou postaviť na úplne iný základ. No a tam, kde sú ťažkosti ako v Paríži, v Dubline či v Ríme na trhu s nehnuteľnosťami, kde nám nájomcovia povedia, že už našli si iných Ehm, záujemcov, kým my sa dopracujeme k nejakému rozhodnutiu s našimi komplexnými rozhodovacími e, postupmi. Tam to naozaj nie je optimálne, ten, e, ten aktuálny postup. Musíme začať e, konať oveľa skôr. Ešte pár bodov by som spomenul. Na predsedníctve som povedal, že to, čo sme tu mali s týmito pilotnými e, e, letmi, aj teda v oblasti e, nábytku, to potvrdzujem. Pokiaľ ide o čistenie, vnútornú architektúru, bezpečnostnú štruktúru, um, bud- e, vlastne priestory, e, ako majú byť zariadené. Tu potrebujeme laboratórium, e, v ktorom by sme si mohli skúšať inovácie, teda plastickejšie a inovatívnejšie riešenia musíme ponúkať našim kolegom vo teda príslušnej skupine ja som to teda nazval akvária, ktoré máme na niektorých e, e, poschodiach, e, tieto miestnosti, ktoré sú úplne presklené a teraz sú na konzultácie. Bolo by dobre, keby sme tu vytvorili online booking, online rezervácie. Pre tieto miestnosti treba naozaj narábať so zdrojmi rozumne, treba kolegov poinformovať o týchto možnostiach tieto miestnosti si prenajať. Chcem takisto vytvoriť nejakú sumu zdrojov, kde by každý prispel svojimi kapacitami a potom by mohol profitovať aj v prípade rezervácie. Kto sa nechce podeliť so svojimi kapacitami, by sa mal tiež uskromiť so svojimi kapacitami, takže e, ja si myslím, že toto je zaujímavá cesta. No a ešte k jednej téme. E, myslím si, že by sme sa mali zaoberať e, tvorbou rozpočtu, e, hlavne pokiaľ ide o výbory. Máme tu prostriedky pre výbory od najrôznejších vecí, od kávy až po stanoviska či výjazdy delegácií A ja si myslím, že by sme uh, mohli sporiť oveľa viac a takisto poskytnúť aj viac flexibility výborom. Keď sa pozriem, ako krátkodobo uh, sa uh, škrtajú objednané zasadnutia, čo to znamená pre tlmočníkov, pre miestnosti, ktoré boli objednané. Tam si myslím, že by sme mali dať viac flexibility výborom, keď niekto povie, že chce mať menej kávy, ale za to viac výjazdov v delegácii alebo o jednu Eh, cestu delegácie menej, ale za to viac eh, štúdií zafinancovať. Takúto flexibilitu, takéto možnosti by sme mali vytvoriť pre výbory a zároveň by to umožnilo nám šetriť s našimi zdrojmi, hlavne pokiaľ ide o využívanie miestnosti v pondelok po obede, v stredu to obeda, vo štvrtok po obede Eh, máme tu eh, veľmi veľa metrov štvorcových a využívame ich poriadne naozaj len v časoch špičky, v útorok eh, po obede, stredu do obeda a v časoch, ktoré nie sú špičkové, ich môžeme ponúknuť oveľa výhodnejšie výborom a takto vlastne podporiť hospodárnejšie narábanie so zdrojmi výborov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Uh... Ďakujem pekne. Vrátim e, sa teda, e, teraz dám slovo kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pani Holmajer, ďakujem pekne. V prvom rade podporujem e, tak kolegyňu Keller, ako aj podpredsedu v tom, že pre PHS musíme nájsť riešenie či rekonštrukciu alebo e, novú budovu, e, čo by zabezpečilo aj bezpečnosť a tak. Ja som si to prečítala, túto štúdiu, nie je to príjemné čítanie, preto chcem všetkým len odporúčiť, že treba nájsť riešenie, ktoré by zodpovedalo požiadavkám. Neviem, či renovácia e, tu ešte možná je. Po druhé, Eh, pokiaľ ide o eh, House, House of Europe, eh, Dom Európy, v Berlíne, inde sme to robili, je dôležité, aby išlo o lokality, do ktorých ľudia chodia. Takže to je súčasťou konceptu. My sa musíme snažiť ľudí Eh, vlastne dosiahnuť. Niektoré členské štáty by nás radi vytlačili na miesta, kde by eh, sme pokiaľ možno neboli viditeľní. To z môjho pohľadu akceptovateľné nie je. Ľudia eh, by mali spoznať Európsky parlament a teda tie budovy by mali byť tam, kde je čo najviac ľudí, ktorí by mohli tieto miesta navštíviť. Nové modely sa mi tu páčia oveľa viac než štýl e, staršieho typu. V Paríži je tu znova také protihnutie odsunú nás nieka, niekam, kde je to trošku lacnejšie, ale kde e, nikto ani nechodí. To by nebolo až také nápomocné. Bola by som rada, keby predsa len v Paríži sme našli niečo. Ja viem, že Paríž medzi časom nezlacnil, mám dojem, skôr naopak. E, ale predsa len by som bola rada, keby sme našli nejaké vodné riešenie aj pre Paríž. No a pokiaľ ide o ten model nábytku, to je, vyzerá veľmi dobre, táto možnosť leasingu nábytku a nie e, nákupu, e, to považujem za veľmi dobre pri 700 členoch. E, jednoducho tu je, sú rôzne e, prístupy k využívaniu nábytku, preto ja si myslím, že leasing je naozaj optimálny. Aj e, tieto e, prasklené konzultačné miestnosti e, sú veľmi vydarené. To, čo nie je také jednoduché, je dostať sa ďalej v tejto sfére tých najmenších štruktúr. Veľmi často to príliš komplikovanie prebieha. No a multifunkčná tlačiareň dnes stojí takmer e, toľko, koľko obyčajné tlačiarne. To aj tak tuším ešte nepochopil. Takže ja som naozaj za e, moderné vybavenie. E, nemal by jeden dostať multifunkčnú tlačiareň, ale mať za to len jednu jedinu. Ja musím povedať, v mojich kanceláriách mám výlučne multifunkčné tlačenie, pretože to znamená, že už nič nemusíte tlačiť a prenašať k nejakému skéneru a podobne, ale e, znamená e, to, že tento prístroj môžeš použiť na všetko a e, medzičasom som sa dopočula, že v každej kancelárii iba jeden takýto prístroj, jedno takéto zariadenie povolené na kanceláriu, takže ja chcem zdôrazniť eh, celkovo, eh, to nie sú eh, drahé prístroje, vôbec nie sú veľa drahšie než obyčajné. Nechcem tomu teraz nejaké oficiálne stanovisko ehm, vytvárať, ale chcem len povedať, že treba využívať modernú technológiu a zabezpečiť teda, aby kancelárie boli vybavené dobrou technológiou. Obyčajná tlačareň bez e, takejto multifunkcionality, to už, to už jednoducho nie je normálne. E, to, čo by ste si ani domov nekúpili, to je e, dobre nekupovanie pre parlament. Vybavenie kancelári, vy nepoznáte to staré Eh, sa, veľmi, veľmi sa mi páči, že všetko tu už nie je šedej farby. Konečne tu máme aj príjemný nábytok, takže naozaj je to vážny pokrok eh, oproti starým časom. A teda bolo by dobre, keby sme sa aj v oblasti informačných technológií e, a teda vybavenia kancelárií e, dostali ďalej. E, aj tak eh, eh, by sa to teda mal pohnúť ďalej, ale chápem, že pri eh, Európskom parlamente, pri jeho veľkosti nie všetko vždy ide rýchlo. You, Pán Ušakovs, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán generálny tajomník. Ja mám možno viac e, otázok než pripomienok ako nový poslanec. Prvá otázka sa týka budovy Henry, e, Henry Spak. Keď vidím tie čísla, tak e, sú tam len hrubé odhady. Renovácia mala stať 100 miliónov eur a rekonštrukcia asi 500 miliónov ja som posledných 10 rokov pracoval pre obec, takže mám pocit, že tieto čísla sú nesprávne. Buď tá renovácia je príliš vysoká, alebo rekonštrukcia príliš nízka. A ja predpokladám, že by aj ostatní kolegovia by ich, e, radi videli nejaké detaily k týmto číslam, aby sme sa vedeli rozhodnúť profesionálne. A keď hovoríme o konkrétnych elementoch, tak znova keď sa vrátim k budove PHS Paul Henry Spark, tak e, by sme chceli viac informácií o tuneloch prepájajúcich eh, um, budovy Európskeho parlamentu s komisiou, aby sme videli, na čo reálne budeme tie peniaze míňať, lebo ten rozpočet je troška sofistikovaný. A ja tiež chcem upozorniť na otázku bezpečnosti. Budovy sú buď bezpečné, alebo nie sú bezpečné. Ak nie sú bezpečné, každý musí okamžite danú budovu opustiť. Ak je budova bezpečná, tak musíme E, si stanoviť určité časové obmedzenia a e, termíny, ale verejná bezpečnosť, použitie takéhoto pojmu, je veľmi citlivá vec. To je vec, ktorá sa týka každého, kto tu pracuje. A ak mám vychádzať zo svojich skúseností, by som chcel navrhnúť, aby kolegyňa a kolegovia z výboru pre rozpočet mohli ísť napríklad na organizovanú exkurziu, aby ste nám ukázali, čo tu plánujete robiť, čo môže byť aj vzdelávajúce, aj také občerstvujúce. Um, možno by takýmto spôsobom sme mohli dospieť k profesionálnejšiemu rozhodovaniu. Ďakujem veľmi pekne, pán Andresen. Ďakujem. Ja len veľmi stručne, vzhľadom k tomu, že sa ešte stále učím, ja s veľkým záujmom počúvam pripomienky kolegyňa kolegov, nechcem sa vyjadrovať k tomu, s čím všetkým súhlasím a s čím nerozumiem, je veľa, alebo čo, nerozumiem. mám však otázku na energetickú účinnosť, pretože sme, myslím, eh, zaznamenali veľkú výzvu spojenú s, s znižovaním nákladov na energie, keď, a navyše tu stále hovorí o klíme a o príspevku k klimatickým zmenám zo strany budov, takže by sme mali robiť maximum, aby parlament e, v rámci svojich možností, v rámci politiky nehnuteľnosti prispel aj k tejto téme, keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem, pokračuje predseda. Teda bolo spomenutých viacero veľmi špecifických záležitostí, takže navrhujem, aby sme si vypočuli odpovede tých troch osôb, ktoré sme si sem pozvali a ak každý súhlasí, tak by som bol rád, aby sme im dali priestor v takom istom poradí, v akom hovorili na začiatku, čiže ako prvý by prehovoril pán Vele. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ponajprv by som sa vyjadril k tým otázkam, ktoré predložila pani Keller. Pokiaľ ide o budovu SPÁK, vždy, keď padli rozhodnutia za posledného legislatívneho obdobia, my sme vždy výbor pre rozpočet tým systémom časného varovania informovali, tak toto budeme robiť aj v budúcnosti. E, teda pravidelne sme spravodajkyňu, ale aj výbor pre rozpočet informovali o tom, ako sa vyvíja tento spis. Takže vždy tam bol tok informácií. Budova Adenauer, túto výbor pre rozpočet nám schválil pred mnohými rokmi rozpočet 432,9 miliónov eur, teda hm, má to byť pre 3000 zamestnancov, to je tá eh, veľkosť momentálna eh, v Luxembursku. No a predsedníctvo sa týmto projektom zaoberalo pred koncom legislatívneho obdobia a pokiaľ ide o túto sumu, naďalej 12,4 milióna sme pod hranicou. No a keď tam zarátame ešte aj ostatné náklady, aj náklady na financovanie, takže momentálne máme 32,5 miliónov pod tým, čo je očakávané, a to predovšetkým preto, lebo tie náklady na financovanie boli oveľa nižšie, ako sme očakávali, pretože máme neustále prebytky a z toho sme to odrátali. Aj celková situácia rozpočtová je oveľa lepšia, ako sme vtedy očakávali. To znamená, že momentálne plán plníme. Avšak máme značné omeškania, to preto, pretože prvá séria ponúk pre výstavbu budovy bola oveľa vyššia, jednu tretinu vyššia ako očakávané náklady a preto sme sa rozhodli, že príde k novému výberovému konaniu, že tieto ponuky nepríjmeme, že urobíme nové zmenené výberové konanie, čo viedlo k tomu, že sme dostali oveľa výhodnejšie cenové ponuky, ale sme stratili veľa času osoby, ktoré sa takýmito veľkými projektmi na veľké budovy zaoberajú, môžete si vybrať medzi vysokými e, cenami, horšia kvalita alebo dlhé trvanie. My sme sa rozhodli teda proti týmto e, vysokým cenám a zlej kvalite, ale teda trvá to dlhšie. Pokiaľ ide o Štrasburg, tam máme celý rád takých záležitostí, ktoré sme už za posledného obdobia urobili. Prevzali sme od Rady Európy novú budovu, ktorú sme, z, ktorú sme zrenovovali. Tá už je, tam sú už ľudia aj nasťahovaní. No a teraz ide o to, aby každý poslanec mal svoju vlastnú kanceláriu plus jednu. A tam sme aj Experience Europe za, zakomponovali do toho 2 milióny eur. Sme to spolufinancovali, rozšírenie Memorial Regional v Šemeku. To je súčasť tej časti Európa. Potom sme urobili veľmi veľa aj pre bezpečnosť. Čo nás ešte očakáva, čo v najbližšej budúcnosti budeme robiť, to sú investície do vstupov, teda tam bude extra budova vystavaná tam očakávame predoš- asi 2 milióny eur náklady, takže to ešte musí byť poskytnutá a tiež budove VIK, kantína, tá musí byť zrenovovaná. Samozrejme v Štrásburgu máme ešte ďalšie projekty, ktoré naďalej sledujeme a vždy sa snažíme Brusel a Štrásburg vyvíjať zároveň, aby nie raz jedno, raz druhé. Vždy hľadáme tie potreby, aby sme uspokojili tie potreby každej budovy v každom meste. No a v Štrasburgu máme jednu mimoriadnú situáciu, pretože po rozhodnutí e, Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. No, my sme plánovali so 705 705 poslancami a nie so 751 poslancami, takže títo britskí poslanci majú k dispozícii len jednu kanceláriu, ale to znamená, že táto, keď naozaj príde k Brexitu, tak potom tento priestor bude k dispozícii. Áno, dostaneme ďalších poslancov, ale nebudeme mať 751 poslancov, budeme mať menej poslancov, čiže určite je tam táto určitá marža, ktorá vznikne. Takýto manažer manevrovací priestor a zase budeme priestorovo na tom lepšie. Môžu tam byť poskytnuté priestory aj pre tie členské štáty a ich zastupcov, ktorí sú tam často. A samozrejme pravidelne budeme vás samozrejme informovať minimálne polovicu by sme mali z toho dosiahnuť. V tomto legislatívnom období pani Holmajer poukázala na to, že táto Experience Europe bude úspešná vtedy, keď ju budeme uplatňovať tam, kde sú ľudia. Boli sme doteraz však účastní v Helsinkách. Tam, e, to, tam to bolo za niekoľko mesiacov 100 tisíc krát e, na vštívené. Tam je aj národná knižnica, takže tam je veľmi veľa návštevníkov. Experience Europe malo tiež 150 tisíc návštevníkov za rok. To je tiež slušné číslo, pretože je to blízkosti Brandenburskej brány. Takže je to taká, taký podnet aj do budúcnosti, aby sme tam volili takúto lokalitu, kde ľudia prídu. No a tie multifunkčné tlačiarne, to sme si zaznamenali. No a mali sme staré rozhodnutie, že jeden, jedna, jedna, jedna tlačiareň v tej výbave, ale samozrejme to môžeme ešte zmeniť. Pani Ušakov sa pýtal na mm, tej DŽS budovu, renováciu, stav renovácie. V tej poznámke, ktorú sme obdržali, tam je odhad na 380 miliónov na novú výstavbu alebo potom kompletná renovácia. Tá renovácia No, to znamená, e, to bolo 355 miliónov, čiže ten rozdiel nie je veľmi veľký a je to súčasť aj toho výberového konania pre architektov, ale aj cenový odhad, takže každý z tých projektov, ktorý nám bude predložený, tam sa nehovorí len, ako to má byť e, urobené, ale je to spojené aj s cenovým odhadom, aby sme si vedeli urobiť e, takú predstavu, čo je teda logické, aby sme sme vedeli, čo sa tam bude robiť, ale viete, že tá, tento rozdiel nie je veľa, je to 10-15%, pretože by to bola naozaj fundamentálna renovácia, čo v podstate čo v podstate ide až na kostru tej budovy, čiže by to muselo byť vybudované novo. Potom prepojenie na komisiu, tu sa neplánuje tunel, ale máme uh, Máme projekt na premostenie, teda tam by sa dalo ísť peši medzi nami, radou, komisiou, alebo aj na bicykli, teda peši. A teraz eh, tu diskutujeme aj so železničnou, aj s regiónom, a ktorí robia teda takú štúdiu realizovateľnosti, generálne riaditeľstvo a mm, tieto príslušné odbory sa tým zaoberajú aj z technického hľadiska, ako by sa to dalo urobiť to by naozaj financovanie by bolo e, z strany belgických e, orgánov a to by nám každopádne umožnilo peši alebo na bicykli priamo z parlamentu do tej novej pešej mm, zóny medzi radou a e, komisiou. Čiže bolo by to také dobré prepojenie medzi parlamentou, radou a komisiou a tak by sa toto priestorové odčlenenie prepojilo. Posledná otázka sa týkala energie. Pre nás je to veľmi dôležitá otázka, pri všetkých nových budovách e, rátame s tým, aby boli e, ekologicky vhodné. To sa týka aj tej budovy Mertens, kde sme obdržali k tomu aj cenové ponuky. Týka sa to aj budovy Ardenauer, kde môžeme povedať, že naozaj tieto budovy sú vystavané podľa najnovších environmentálnych a energetických štandardov, ale musíme sa pozrieť aj na to, aké budovy už máme, ktoré musíme energeticky energeticky renovovať. A e, tu predsedníctvo rozhodlo v takom fázovom plánovaní do 2024, aby sme mali e, vozidla len na elektrínu, elektromobily, čiže staré automobily pomaly končia, potom aj hybridné automobily, ale to je súčasť environmentálnej stratégie, na, ktorom sa, na ktorej sa predsedníctvo dohodlo. Takže toto sú veľmi citlivé záležitosti. Momentálne sa už tiež venujeme výberovému konania 95% Green Public Procurement, to je teda to nič nie je náhodné, toto je naozaj systematická súčasť politiky eh, nášho orgánu. Takže chce ešte niekto doplniť? Dovolte mi pripomenúť, že o 6. naozaj musíme skončiť. Please, Mr. Wieland. Pán Wieland. Ja naozaj už len veľmi stručne. Takže pokiaľ ide o tie náklady, pán Ušakov Eh, generálny tajomník na to už zareagoval. Tam je naozaj ten rozdiel veľmi malý, ale sú tam aj také záležitosti, o ktorých naozaj sa musíme závažne Eh, podiskutovať. Eh, napríklad atrium. Atrium, návštevníci, ten obeh návštevníkov, to je aj pre návštevníkov. Ja osobne si neviem predstaviť, že tieto skupiny návštevníkov prejdú do atria, tam budú eh, skontrolovaní a potom zase budú musieť ísť cez ulicu, keď chcú ísť do plenárne, na plenárne zasadnutia a znovu budú kontrolovaní. Čiže mali by sme mať také prepojenia, aby sa ten architekt zamyslel nad tým, ako možno dostať týchto ľudí z Atria do pléna bez toho, aby museli dvakrát ísť e, touto bezpečnostnou kontrolou, či už to bude nadzemne alebo podzemne. No a keď sa pozrieme za horizont do budovy ASP, to všetko raz bude musieť byť e, renovované. A musí tam byť aj kuchyňa. My tu máme 2 milióny jedál a bolo by to dobre, keby v PS e, budove, keby sme mali e, kuchyňu a keby sme potom tu druhú, tá druhá kuchyňa tá, keď tá sa bude musieť renovovať, tak zase budeme môžeť, môcť použiť tú či ktorú kuchyňu. Uh, E, pretože neviem si predstaviť nič horšieho, keď chceme dodržať tieto náklady, aby sme kuchyňu renovovali počas prevádzky. No a potom renovácie, tam sme naozaj urobili veľmi veľa a E, tu by ste mali naozaj túto ponuku administratívy vždy prijať a nechať sa poinformovať. Tu sú úžasné čísla, pokiaľ ide o výťahy, tam ešte je miesto na úsporu, efektivitu. Tu možno záležitosti ešte optimalizovať a potom inteligentné čistenie budov. E, Čistením budov sa musíme zaoberať, to stojí personál, energiu, čistiace prostriedky a, a kým vy ste kým vy ste v Štrasburgu, tak nie je potrebné upratovať vašu kanceláriu a tieto. Teraz sú také technológie, že tieto kancelárie to vedia. A potom tu máme e, takú, takú, také technické zariadenie, e, keď máme napríklad takú úplne modernú technológiu, ktorú sme plánovali, ktorá bude už z módy von, kým príde na realizáciu, čiže environmentálnu techniku, e, keď ešte nie je dostatočne zrelá, tu musíme z toho vyňať, čiže čo nie je dozreté, to musíme z toho vyňať. A pani Holmajer, tie, tie tlačiarne, vola, kedy sme mali len len kopírky, to nebolo presietené, teraz je to už presietené, ale aj tu sa dajú mnohé e, veci vyskúšať. Takže týmto by som skončil. Ďakujem veľmi pekne, pán Silva Perera. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja už len veľmi, veľmi stručne, ja len chcem povedať, že pokiaľ ide o renováciu budovy SPAK, je pravdou, že tie informácie, ktoré nám boli poskytnuté vo všeobecnej časti, čiže to je daná situácia, to bo, nebolo to také včasné varovanie, to je daná situácia, ale keď budeme mať dostatok, dostatok informácií, tak e, sa k tomu vyjadríme, pretože to včasné varovanie si vyžaduje presné informácie a potom, keď ich budeme mať, tak to budeme diskutovať. A tiež chcem povedať, čo už tu odznelo, e, tá, tá renovácia v Štrasburgu, tá je dôležitá, chcem počiarknúť aj akreditáciu a bezpečnosť. To sú naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležité záležitosti, kde prišlo k zlepšeniu. E, a, a Takže len mi dovolte vyjadriť súhlas s týmto návrhom, ktorý tu padol, že by sme mali organizovať návštevy do jednotlivých lokalít parlamentu a mali by sme poskytnúť skutočné informácie priamo na mieste. To by bolo naozaj veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým trom hosťom, pánovi Landovi, pánu Silvu Pereirovi a pánovi Velemu. Áno, pokiaľ ide o budovu SPÁK, Áno, to sme my, my to od vás požadujeme, takže to skutočne požadujeme aj viacej informácií a konkrétnych údajov a myslím si, že hovorím za nás všetkých. Nás to skutočne zaujíma, naozaj by sme eh, chceli vidieť, čo sa deje a čo sa bude robiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz želám už pekný a príjemný večer.